podľa rokovacieho poriadku táto správa je považovaná za schválenú, ak ju to nikto nespochybne, alebo ak sa neozve aspoň 40 poslancov. Je to na webovej stránke plenárneho zasadnutia. Bude zverejnená aj zápisnica. Ďalší bod, teraz správa Weidenholzer, výročná správa o ľudských právach a demokracii.